Príjemné popoludne, kolegyne, kolegovia. Navrhujem, aby sme začali povednejšiu rozpravu. Máme to potešenie, že môžeme privítať ministra zdravotníctva Estonska, pána Osinovského. Samozrejme, nakoľko teraz je estonské predsedníctvo, sú to aj pre nás, pre náš výbor isté agendy, ktoré nás zaujímajú. Určite ich posuniete dopredu a viem to najisto, nakoľko sme o tom diskutovali neformálne, že máte ambície, pokiaľ ide o mandát estonského predsedníctva v oblasti zdravia. Vítajte na našej schôdzi a odozdám vám slovo, aby ste mohli odprezentovať vaše priority na nadchádzajúcich 6 mesiacov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci, dámy a páni, ďakujem za túto možnosť predložiť priority estonského predsedníctva v oblasti zdravia. Dovolte mi najskôr poďakovať malskému predsedníctvu za ich vynikajúcu prácu počas predchádzajúcich šiestich mesiacov. K 1. júlu, ako viete, Estonsko prebralo predsedníctvo Rady Európskej únie prvýkrát vo svojej histórii, vo svojich dejinách. A samozrejme, robili sme tak s veľkým nadšením, ale aj e, s veľkým myslom zodpovednosť. Motom nášho predsedníctva je jednotnosť cez rovnováhu. Nie je viac ako kedykoľvek predtým. Európa potrebuje jednotnosť, hodnoty a aktivity. Veľa sa hovorilo o tom, aby EÚ bola bližšie k občanom, Zdravie, zdravotníctvo je niečo, čo sa na všetkých bytostne týka. Možnosť žiť e, zdravé životy umožňuje ľuďom žiť ten život v kvalite a prispievať k spoločnosti a k hospodárstvu, k ekonomike. Je pozoruhodné, že podľa Eurobarometru Európania považujú zdravie a sociálne zabezpečenie za štvrtú najdôležitejšiu vec ktorá sa týka ich krajiny, ktorá sa delí o rovnaké miesto, štvrté miesto s otázkami terorizmu. E, môžeme tu priniesť značnú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o riešenie spoločných víziev. V oblasti zdravotníctva, ktorým čelí EU súčasnosti, vieme, že hlavná ťarcha pochádza z tých chronických chorob. A z chorob, ktoré sú často proti e, k tomu čas, sa často možno chrániť. Pritom pri týchto chorobách a nákazových chorobách hranice nehrajú rolu a preto je potrebné spolupracovať pri boji proti nim. Estonské predsedníctvo by chcelo pokračovať v naplňaní európskeho programu v oblasti zdravotníctva, pričom by sa chcelo sústrediť na dva, dva ciele. V prvom rade boj, boj s negatívnymi účinkami alkoholu, po druhé podpora presadzovania digitálnych inovácií v zdravotníctve. E, negatívne dôsledky zneužívania alkoholu má dopady nielen na jednotlivcov, ale aj na celú spoločnosť e, prostredníctvom kriminality, e, násilia, znižovania pracovnej schopnosti a ohrozovania rodina detí. A alkohol tiež prispieva asi k 100 ochoreniam podľa odhadov a ročná, ročné náklady v Európskej únii na škody spôsobené alkoholom dosahujú 400 miliard eur. Európa je jedným z eh, najalkoholickejších regiónov eh, v Európe. Eh, spotreba alkoholu je dvojnásobná proti iným oblastiam sveta a Európania často pijú nárazovo, takže v Európe máme problém s alkoholizmom. Problémy súvisiace s alkoholom sa riešia ťažko na národnej úrovni, pretože otázky súvisiace s reklamou a cezhraničným predajom alkoholu neumožňujú efektívne nasadzovanie obmedzených národných opatrení. Tu môže zohrať úlohu Európska únia a Európsky parlament tiež podčiarkol význam spoločného záujmu v potláčaní negatívnych dôsledkov užívania alkoholu vo svojom uznesení z apríla 2015. No a ja by som chcel uviesť príklad propagácie alkoholu v digitálnych médiách, ktoré, ktorá je čoraz častejšia prispôsobuje sa, hoci v mnohých európskych krajinách existuje určitá regulácia marketingu alkoholu, povaha a intenzita tejto regulácie v jednotlivých členských štátoch sa líši a tým, ako digitálne kanály prekračujú hranice, sa znižuje účinnosť tejto regulácie a takáto reklama zasahuje najmä deti a mladých ľudí. Alkoholické nápoje sú momentálne vyňaté z povinnosti označovania v smysle nariadenia označovaní potravín a tým e, neumožňujeme občanom e, dostatočnú informovanosť a vykonávanie informačných, informovaných rozhodnutí o nebezpečí e, alkoholizmu a pitia alkoholu a zhoršovania zdravotného stavu v dôsledku konzumácie alkoholu. V, v kontexte vnút, vnútorného trhu v Európskej únie je to otázka, ktorú nevy, nevyriešila jedna krajina. Samoregulácia tu navrhli nielen komisia a, par- a pra- parlament, ale aj zástupcové odvetvia. A viem, že tu existuje e, stratégia znižovania dopadov, ale nedieje sa toho v reále veľa. E, akákoľvek, akákoľvek regulácia musí samozrejme rešpektovať základné princípy jednotného trhu a z tohto dôvodu musíme hľadať riešenia spoločne. Ak e, vytvoríme systém regulácie, ktorý bude ochraňovať e, spotrebiteľov podobne ako v prípade farmaceutických výrobkov, e, tabaku, hračiek alebo iných produktov, tak prečo nie v prípade alkoholu, ktorý je škodlivejší než hračky? A ako predsedníctvo otvoríme diskusiu o nebezpečenstve konzumácie alkoholických nápojov, a potrebe spolupráce, pretože je to cezhraničná otázka. Ministri, zahrani- ministri zdravotníctva budú hovoriť o tejto veci na e, zasadnutí 20 až 21. júla budúci týždeň v Taline a takisto plánujeme zorganizovať konferenciu predsedníctva o tom, ako riešiť cezhraničné aspekty a vplyvy e, organizácie, e, vplyvy konzumácie alkoholu, a to v oktobri v Taline. A na zasadnutí Rady EPSCO v decembri tento bod zaradíme do záverov, ktoré sa budú schválené na rade. No a potom je tu otázka digitálneho zdravotníctva. Digital Europe a digitalizácia Európy je jednou z priorít estonského predsedníctva. Je to horizontálna priorita, ktorá zasahuje mnohé oblasti. Členské štáty eh, čelia eh, spoločným výzvam vo svojich zdravotníctvách eh, kvôli starnutiu populácie, a obrovskej e, inovácii v tejto oblasti. Digitálna technológia, e, technológia lepšie využívanie údajov môžu pomôcť pri zvyšovaní celkovo zdravia občanov a udržateľnosti zdravotníckých systémov. A pre pacientov a občanov digitálne riešenia často predstavujú jednoduchší prístup k informáciám a možnosť lepšie pochopiť a E, manažovať vlastné zdravie. A to je osobitne dôležité pre ľudí, ktorí majú chronické ochorenia, ktoré vyžadujú e, neustále monitorovanie. V tomto kontexte by sme chceli klásť osobitný dôraz na to, aby ľudia mali prístup k svojim zdravotníckým informáciám pohodlným e, a primeraným spôsobom. Ďalej, aby sa vyžadoval ich súhlas na zdieľanie týchto informácií v eh, takýchto digitálnych riešeniach, ale zároveň aby sa podporovala inovácia a výskum v tejto oblasti. Podporujeme systémy, ktoré budú užívateľsky priateľské, budú umožňovať eh, interkonektivitu a interakciu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pacientmi. <clears throat> Tiež by sme chceli inteligentnejšie využívať obrovské eh, množstva údajov, ktoré sa tvoria nielen v klinickom prostredí, ale čoraz viac aj samotnými ľuďmi v každodennom živote, ktorí majú malé počítače, rôzne zariadenia, ktoré zaznamenávajú ich e, každodennú činnosť a takýmto spôsobom bolo možné odhaliť napríklad chronické ochorenia. Tu tieto dáta možno využiť pre e, <clears throat> jednotlivca ako aj kolektívne, napríklad pri diagnostike mm, ochorení, ktorým možno predchádzať a takisto na podporu e, základných európskych hodnot. Využívanie príležitostí, ktoré nám dáva jednotný digitálny trh, by malo priniesť eh, eh, širšie možnosti nasadzovania týchto riešení a mali by sme to podporiť eh, tým, že budeme presadzovať otvorené štandardy, jednotné štandardy. No a chceli by sme preto, aby transformácia zdravotníctva na elektronické systémy a digitálne systémy bola jednou z priorít. Ak sme už spomínali, budú, bude niekoľko zasadnutí ministrov e, zdravotníctva a na nich plánujeme e, rokovať o tom, ako zlepšiť prístup občanov k vlastným údajom zdravotníckým, ako aj celkovo k elektronickom zdravotníctve. E, konferencia na vysokej úrovni o elektronickom zdravotníctve sa udeje v Taline 18, 16. 18. oktobrom. Prídu tam zainteresované strany z celej Európy, budú diskutovať o najnovších politikách a najnovšom vývoji a budú súčasťou diskusí, kde sa budú snažiť tvoriť cestovnú mapu pre stratégiu digitálneho trhu. E, dohodnúť sa na spoločných cieľoch, pokiaľ ide o zdravotníctvo a stanovovať program pre cezhraničnú spoluprácu v tejto oblasti. Predpokladá sa, že za týmto účelom budú schvalované aj závery rady na úrovni decembrovej rady EPSCO. Pokiaľ ide o legislatívne veci, chceme diskutovať o veterinárnych medicínskych výrobkoch, produktoch. Tento balíček prebehli diskusie normy rady, e, bol dosiahnutý dobrý pokrok na technickej úrovni. Všetko úsilie nasmerujeme do nájdenia kompromisu na úrovni rady, tak aby sme sa dohodli na rokovacom mandáte do konca nášho predsedníctva. A nakoniec dovolte mi poďakovať malskému predsedníctvu a odchádzajúcemu predsedníctvu TRIA, Holands TRIU, predsedníckému Holandsku a Slovensku za skvelú prácu. Estonské predsedníctvo nadviaže na túto prácu a bude pokračovať naďalej eh, v diskusiách o otázkach antimikrobiálnej rezistencie, prístupe k liekom a zodpovednom riešeniu HIV a TB. Eh, pokiaľ ide o túto spoluprácu, tak je tam viacej príležitostí, eh, kedy môžeme potvrdiť spoluprácu v oblasti multirezistentných kmeňov tieto veci boli riešené už aj na úrovni Agrifish rady. 25. septembra sa stretne vysoká skupina na úrovni, eh, na skupina na vysokej úrovni bude diskutovať HMR. Tieto choroby predstavujú stále ešte veľké riziko pre verejné zdravotníctvo, a to aj v mojej krajine podpora od medzinárodných donorov a zabezpečenie udržateľného financovania, pokiaľ ide o riešenie HIV a zaintegrovanie tejto záležitosti do, medzi, do národných zdravotníckých systémov je stále ešte výzvou pre mnohé krajiny. Aby sme riešili tieto výzvy, tak eh, bol, prebehne 12. 13. decembra v Taline diskusia na vysokej úrovni, ktorá sa bude zaoberať práve otázkami HIV nadviaže na vyhlásenie HIV, AIDS a na tú chartu v tejto veci. Chartu SN. neposlednom rade by som sa chcel poďakovať eh, za vaše nasadenie prácu, eh, ktorú robíte na tomto výbore, ktorá je veľmi dôležitá pre zdravie občanov EÚ a pre celú EÚ ako takú. Dúfam, že budeme dobrú spoluprácu s vami počas nášho predsedníctva. Ďakujem pekne. Uh, ďakujem pekne, pán minister, za prezentáciu a za to, že ste takto pomenovali tie priority. Teraz sa obraciam na kolegov. Najskôr otázky od koordinátorov a politických skupín. A začínam pánom Lízem, menej e PP. Pán Líze. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán predseda rady za úvodné slova je tu veľký rozdiel medzi prezentáciou vášho kolegu, na, ktorý predsedá Rade pre životné prostredie a medzi tým, čo ste vyprezentovali a ja e, hovorím, že to nie je kvôli vám, že je tu takýto rozdiel, ale musíme sa o to postarať, aby sa to troška zmenilo. Kolega zo životného prostredia hovoril v princípe skoro len o otázkach legislatívnych zmien, pretože v oblasti klímy, životného prostredia máme toho veľmi veľa na stole vy ste o tom nemohli hovoriť o takýchto legislatívnych veciach, pretože okrem veterinárnej oblasti, veterinárnej medicíny, a tam vás chcem naliehavo prosiť a apelovať na vás, aby ste rýchle pokročili, pretože rada sa už dlho bezúspešne týmto zaoberala. A chcem teraz vás poprosiť, aby už konečne bol konkrétny výsledok, aby sme mali na pamäti, na pamäti aj pozmeňujúce návrhy parlamentu, aby sme nemuseli opäť začínať od začiatku celý trialog to je ale jediné, čo ste vy načetli, alebo čo môžete dokázať e, na legislatívnej pôde, pretože ináč nemáte nič predložené. A ja som Žanovi Klodovi Junkerovi e, v rámci schôdze skupiny toto pripomenul pred 4 týždňami, Žanovi Klodovi Junkerovi teda, a takisto aj Timmermansovi. Nemôže to byť tak, že jednoducho od e, nástupu Junkera a Timmermansa nepríde komisia s žiadnym návrhom v oblasti zdravotníctva. Správne ste povedali, keď sa pýtame občanov, čo je pre nich najdôležitejšie, tak povedia, princípe v zásade tak či tak je to zdravie a hovoria to o všetkých e, dotazníkoch, e, ktoré sa týkajú EÚ a jej fungovania. Musíme si uvedomiť, že národné štáty majú dôležité kompetencie, ktoré im nechceme brať, ale sú aj veci, ktoré my musíme upraviť, musíme riešiť, pretože musíme byť veľmi opatrní, aby sme nesprostredkovali taký dojem občanom, že chceme teraz im predpisovať, čo môžu jesť a piť Napríklad e, to tak môže vyplývať z toho označovania alkoholických nápojov. Môj 18-ročný syn sa ma v nedelu večer pýtal, otec, prečo je napísaný kalorický obsah, koľko kalórií to má, okrem e, nejakých pív alebo iných alkoholických nápojov. A ja som nebol schopný dať nejakú uspokojivú definitívnu odpoveď. To už je naozaj bod, na ktorom treba pracovať. Je aj kopa iných vecí, ako je napríklad e, rezistentné teda, teda kmene rezistentné na antibiotika, ďalej legislatíva, lepšiemu pochopeniu príbalových letákov. To sú všetko veci, kde s komisiou musíme ísť cestou konkrétnych návrhov. Hovoríme príliš veľa, konáme príliš málo v oblasti zdravotníctva. A bol by som rád, keby sme tam spolu pokročili a keby sme otázku elektrického zdravotníctva, ktoré ste veľmi dobre identifikovali, aj tam potrebujeme veľmi konkrétne opatrenia na to, aby to v Európe lepšie fungovalo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Dali, e, v mene socialistov. E, ďakujem, pani predsednička. Ja ako e, osoba, ktorá zastup, teda vy ako zástupca predsedníctva rady, určite som si istá, že budete riešiť aj otázku škodlivých účinkov alkoholu a digitálnych inovácií v oblasti zdravotníctva. Všetci vieme a sme si vedomi, aké sú tie limity, pokiaľ ide o verejné zdravotníctvo, ale myslím si, že sú oblasti, kde spolu s vami môžeme výrazne pokročiť spoločne. A na, úplne priamo k tej otázke alkoholu a k negatívnym dopadom konzumácie alkoholu, čo viem, že je e, niečo, na čo vám záleží. Do akej miery ste presvedčení, že môžeme sa dopracovať k novej stratégii pre alkohol, a to skôr, lepšie ako neskôr, a do akej miery ste presvedčení, že sa vieme dohodnúť na vhodnom označovaní alkoholických nápojov, takom patričnom, primeranom. A tu mám na mysli všetky alkoholické nápoje, vrátane liehovín, pív, vín a tak ďalej. Ďalšia vec, ktorú ste spomenuli, antimikrobiálna rezistencia. Hovorili ste, že budete pokračovať v diskusii v tejto otázke. Práve sme sa oboznámili s návrhom komisie, pokiaľ ide o akčný plán EÚ tomto, tejto téme. E, chcela by som vedieť, aké konkrétne kroky chce prijať vaše predsedníctvo v tejto oblasti, ak sú nejaké, a ako chce zabezpečiť napredovanie tejto agendy, aby e, mali ste výsledok, ktorý naozaj môže znamenať nejakú zmenu. Pokiaľ ide o digitálne inovácie a zdravotníctvo, vo vašom programe hovoríte o podpore spolupráce a koordinácie vo otázke elektronického zdravotníctva, ale spomínate jednu dôležitú náležitosť a síce potreba dať ľuďom elektronický prístup a väčšiu kontrolu nad používaním ich zdravotníckých údajov, pričom sa treba ubezpečiť, že bude zabezpečená ich ochrana súkromia. Ako chcete ísť týmto smerom, keď si uvedomíme, že keď riešime otázku ochrany osobných údajov, tak je tam veľa problematických okruhov, ktoré sa nelahko riešia.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 oblasti elektronického zdravotníctva e-health. Predchádzajúci rečník e, to uviedol ako dôležitú oblasť. Ešte stále sa však e, na nej pracuje a výsledky nie sú až tak dobre viditeľné. K alkoholu ste, myslím, celkom správne povedali, že osobitne etylalkohol je toxín. Ja viem, že to ľudia pijú, ale spotreba, ktorá nie je primeraná, môže mať obrovský dopad na zdravie jednotlivca, ako aj zdravie celej spoločnosti. Takže je správne, že ste si e, túto oblasť e, položili ako jednu zo svojich priorít. A ja mám e, k tomu, čo ste povedali, niekoľko otázok. V prvom rade sa chcem spýtať, ako budete pokračovať v tom, čo rozpracovalo malcké predsedníctvo ktoré do veľkej miery sa zameriavalo na, lek, na lieky, ktoré sú podobné e, tomu, čo sa vyskytuje v prírode. Tu je veľa e, rozpočtových obmedzení. Treba si uvedomiť, že e, existuje problém falšovania liekov. A teda sa chcem spýtať, ako z hľadiska vašich priorít budete postúpať v tejto oblasti? Ako budete postupovať e, v oblasti podpory týchto liekov podobných e, prírodným látkam? Tiež e, sa chcem spýtať v otázke krvi a tkaní. Ehm, Máme smernicu o krvi a v tejto oblasti došlo k pokroku a došlo aj k zmene v nakladaní s krvou. Bezpečnosť je samozrejme už teraz na vyššej úrovni ako predtým, pretože došlo k rôznym pokrokom, inováciám, testovanie sa automatizuje, údaje sa zbierajú vo väčšom množstve a pre pacientov aj lekárov je to jednoduchšie. Takže teraz je otázka, do akej miery estonské predsedníctvo bude sledovať situáciu. Ehm, budete sa zapájať do dialogu s Európskou komisiou, tak aby európska legislatíva zabezpečovala najvyšší štandard bezpečnosti v otázke eh, odberanej krvi, tkaní a buniek. Ďakujem veľmi pekne, pán Piecha. Teraz pani Konečná za GUE. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán minister. E, ďakujem za program, ktorý ste nám predstavili. Ja by som sa chcela spýtať na jednu aktuálnu vec. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že v rámci kompetencia možnosti ministrov zdravotníctva ste zvolili naozaj aktuálne otázky, hoci e, napríklad boj proti antimikrobiálnej rezistencii je vecou, o, ktorom, o ktorej hovorí každé predsedníctvo. Ja mám pocit, že je to nekonečný príbeh. A ja by som eh, si prijala, aby za vášho predsedníctva ste primeli komisiu k tomu, k tomu aby začala popri slovách aj konať. Každopádne by som vás chcel upozorniť na záležitosť, ktorú minulý, rok, minulý týždeň odhlasoval Európsky parlament. Ide o rezolúciu o boji proti HIV, TBC a hepatitíde C, pretože v roku 2015 máme 30 tisíc novodiagnostikovaných nákaz HIV v EHS, máme 120 tisíc ľudí s multirezistenčnou tuberkulózou a my ako Európsky parlament nie sme schopní primeť komisiu k nejakej zásadnejšej aktivite. A tu by som chcela poprosiť, aby <clears throat> v rámci vašich možností, ktoré vyplývajú z vašej pozície predsedníctva. Vy ste nám ako predsednícky štát pomohli zvýšiť tlak na komisiu v tejto oblasti, lebo pán predseda komisie povedal, že možno za rok budú nejaké ani neakčné plány, ale vyhlásenia. Takže to mi príde ako e, zlé zaobchádzanie so zdravím a veľmi nebezpečné zaobchádzanie so zdravím našich občanov, pretože proti týmto ochoreniam jednoducho treba bojovať. Všetci na to čakáme. Spolupráca medzi jednotlivými členskými štátmi je dôležitá. Podľa môjho názoru tu komisia absolútne zlyháva. My ako parlament sme urobili jediné, čo sme mohli. Schválili sme ostrú rezolúciu. A chceli sme vás požiadať, aby ste vyvíjali tlak v rokovaniach s členskými štátmi na komisiu, pretože si myslím, že bez, bez e, naozaj sústredeného tlaku sa nám to nepodarí. Ďakujem veľmi pekne. Pani Konečná, teraz pán Eichhout za zelených. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, aj vám, pán minister, za to, že ste dnes po obede prišli medzi nás. Ja by som chcel opakovať to, čo povedal kolega Peter Líze. To vaše portfólio možno e, pritiahlo menej ľudí než e, do obeda minister, ktorý bol dobrý, ale to neznamená, že sú to témy menej dôležité. Na európskej úrovni je diskusia o týchto veciach troška komplikovanejšia, ale to je správne. Takže ja som veľmi vďačný za to, že ste tu, za to, že môžeme konštruktívne spolupracovať na týchto témach. Ale chcel by som položiť jednu konkrétnu otázku, podobne ako pani Dali. Mm, týka sa to antimikrobiálnej rezistencie. E, tu komisia vypracovala svoj materiál v tejto oblasti v júni, ale teraz v budúci týždeň sa to dostane na pretraz na Rade pre polnospodárstvo a rybolov. A ja si myslím, že toto je ten problém, ak si pozriete správu komisie, tak e, okrem toho, že je na tejto rade, tak sa e, zaoberá najmä alternatívami pre antibiotika. Ale my vieme, že existuje veľmi jasné prepojenie, čo nám teda ukazuje výskum medzi e, použitím pesticídov na jednej strane a antibiotík. Na druhej strane výskum takisto ukazuje, že používanie herbicídov um, a to uh, vlastne je len jedna časť uh, z rôznych uh, prípravkov na ochranu rastlín používaných v voľnohospodárstve. Ak sa teraz sústredia výskum len na herbicídy, tak uh, nemáme celkový prehľad o tom, čo spôsobuje AMR. Preto by som sa chcel spýtať, ako v tej oblasti, ktorú máte, ktorú máte, ktorú máte v gestii, teda zdravotníctve, budete riešiť túto záležitosť. Teda nie je to len otázka z, e, polnohospodárstva, ako by mohla naznačovať zaradenie na túto radu, ale aj otázka zdravotníctva. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička pani Dornáno. Ďakujem pekne, ja, pán e, minister, ďakujem, že ste aj vy e, tu medzi nami a pokiaľ ide o ten boj proti alkoholizmu, e, súhlasím tým, že by to mala byť e, priorita vášho predsedníctva. Alkoholizmus je zodpovedný za viac ako 7 e, e, chorôb a predčasných úmrtí v Európe viac ako 3 milióny ročne. To znamená, že alkoholizmus je výrazný problém verejného zdravia. A medzi príčiny patrí e, lacný predaj alkoholu a takisto aj cezhraničný predaj e, alkoholu cez internet. Prvá otázka. Viete si e, predstaviť, že by ste podporovali e, opatrenia proti týmto dvom e, opatreniam, ktoré posilňujú alkoholizmus. A potom komisia aj parlament e, viackrát nesúhlasili medzi sebou navzájom, pokiaľ ide otázku GMO. Nedávno tu, bola, tu bolo uznesenie, ktoré bolo odhlasované, pokiaľ ide o uvádzanie na trh produktov, ktoré obsahujú GMO kukuricu. A parlament si vyžiadal revíziu postupu schváľovania GMO, ktoré E, teda v tejto oblasti. A potom chcem, chcem sa spýtať, či e, môžete podporiť e, pozíciu parlamentu, aby sme zabrali tomu, aby komisia opäť e, si presadila svoju, svoju pozíciu v tejto téme GMO. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Toto e, bolo prvé kolo otázok, takže aby som vás mohla poprosiť, e, aby ste na ne zareagovali. To boli otázky našich koordinátorov. Určite ďakujem veľmi pekne za vaše reakcie a otázky v prvom rade. Ako povedal Peter Líze, ja musím súhlasiť, že sa deje v oblasti e, e-health príliš málo a tie veci, ktoré sa dejú, tak trvá príliš dlho, než sa udejú. No a mm, niečo súvisí s tým, že E, rôzne inštitúcie nekonajú tak rýchlo, ako by mali, ale do istej miery to súvisí aj s rôznym chápaním tých istých vecí v členských štátoch. E, ehm, tie riešenia sa ťažko uplatňujú. A teraz hovorím o alkoholizme, alebo po politike na boj proti alkoholizmu. To je príklad. Pana, pani Dali sa pýtala, do aké miery som si istý, a ako rýchle možné dosiahnuť pokrok. A mm, voláme už nejaký čas e, po stratégii, apelujeme na komisiu a zatiaľ žiadna nie je. A jedným z, jednou z najúči, jedným z najúčinnejších opatrení na boj proti škodám spôsobeným alkoholom v Európe je teda je to súbor opatrení, proti ktorým sa však vyhraňujú niektoré členské štáty. Čiže tu je veľmi ťažké dosiahnuť dohodu. A a Európa bude musieť e, urobiť viac. Pretože tu ide o pilier sociálnych práv, aj pilier sociálnych práv. A toto sú veci, ktoré budú musieť nejakým spôsobom formovať aj budúcu diskusiu. No aby som zareagoval na konkrétnejšie otázky, mm, v prvom rade ochrana údajov, digitálne zdravotníctvo. Toto je jeden z najväčších argumentov, ktoré sa používajú proti inovácii v zdravotníctve. Teda ľudia hovoria, že sú to citlivé údaje a mali by sme postupovať veľmi opatrne a vlády zatiaľ neboli schopné preukázať, že dokážu e, dáta ľudí chrániť e, proti zneužitiu dostatočne robustnými systémami. Ja si myslím, že toto je výhrada, ktorá e, nie, nie je tak ani zacelená proti systému, ako proti tomu, že existuje potreba vytvorenia robustných systémov ochrany údajov. No a My chceme, aby tieto systémy sa využívali v prospech eh, a spoločnosti a tu spolu zákonodarcovia už prijali niekoľko dôležitých legislatívnych aktov v uplynulých rokoch, ktoré podľa môjho názoru vytvárajú ehm, dobrý základ, teda je tu smernica o ochrane osobných údajov, um, rôzne nariadenia, ktoré sa zaoberajú práve touto problematikou. Toto nám umožňuje dosiahnuť istý pokrok, prehlbiť eh, ehm, spoluprácu medzi členskými štátmi a ide nám o to, aby sme zvýšili konvergenciu medzi členskými štátmi, prenosnosť údajov, možnosť teda prenašania údajov zo štátu do štátu. AMR, teda antimikrobiálna rezistencia, je veľmi významná téma nielen z hľadiska zdravia, ale aj z hľadiska polnohospodárstva. A v tomto zmysle je dôležité to, aby sme v týchto dvoch témach eh, našli prieniky a hoci je pravdou, že polnohospodárstvo, teda ministri polnohospodárstva budú rokovať o tejto záležitosti, je pravdou aj to, že sa tým budú zaoberať aj ministri zdravotníctva v júli, takže komisia, od komisie sa očakáva, že bude predložený akčný plán, konkrétne budúci týždeň. A toto nám dá príležitosť e, uvažovať nad tým, ako dosiahnuť pokrok. A len by som raz opakoval, že estonské predsedníctvo 23. novembra organizuje v Bruseli vysokorovňové stretnutie k AMR. Bude sa tam hovoriť práve o týchto národných akčných plánoch, ktoré by sa mali vypracovať v druhej polovici tohto roka. Do istej miery s tým súvisí aj otázka produktov vo veterinárnej medicíne. A tu je treba odviezť určitú prácu, ale na rade sme ochotní podniknúť príslušné kroky, aby sme urýchlili tieto diskusie. Našim cieľom je do konca nášho predsedníctva získať mandát, ktorý by bol základom pre rokovania s Európskym parlamentom. Vaša poznámka toho, že by bolo rozumné akceptovať určité požiadavky parlamentu je samozrejme z našej strany veľmi dobre pochopená. HIV. Estonsko, vzhľadom k tomu, že má najvyššiu mieru e, prevalencie HIV u dospelých v Európe, tento problém pozná. Je to závažná vec, ktorú treba riešiť, tak na národnej úrovni, osobitne s krajinami, ktoré v tejto oblasti neboli schopné za, zapracovať do vlastných sociálnych a zdravotníckých systémov príslušné mechanizmy, ale aj na všeobecnej rovine, pretože je to cezhraničné riziko. My vieme, že malské predsedníctvo sa na to zameriavalo. My samozrejme sme ochotní pokračovať v jeho práci a nastolovať túto tému ako jednu z priorít. Ja by som chcel o tejto veci hovoriť s komisárom a budeme organizovať seminár na vysokej úrovni spolu s VHO v Taline v decembri, kde budeme hovoriť o týchto témach. Takže je to naozaj záležitosť dôležitá. Myslíme si, že je treba urobiť viac a nejako sa nevyhýbame odpovednosti. Ďakujem vám pekne. Ja ďakujem vám, pán minister. Teraz by som vyzvala poslankyňa poslancov, aby eh, prišli s otázkami v druhom kole. Prvým rečníkom pán Peterle. Vážená, vážený pán minister, v prvom rade by som chcel zaželať veľa šťastia estonskému predsedníctvu. Je to vaše prvé predsedníctvo a ja vám už dopredu blahoželám. Ja súhlasím s tým, eh, že ste zdôraznili práva spotrebiteľov, teda ľudia musia vedieť presne, čo si kupujú. To sa týka označovania Mali by sme mať tiež isté ambície v oblasti verejného zdravia, to je ten systém e-health, elektronického zdravotníctva. My, ja si myslím, že Európa potrebuje viac digitálnych technológií a ja som si istý, že to budeme schopní dosiahnuť aj bez toho, aby sme menili zmluvy. E-health e, nám umožňuje, elektronické zdravotníctvo nám umožňuje e, lepšie manažovanie celého systému a ja si myslím, že by sme mali hovoriť všetci o únii elektronického zdravotníctva. Podľa mňa je dôležité, aby estonské predsedníctvo zabezpečilo ochranu napríklad zamestnancov pred e, látkami, ktoré spôsobujú rakovinu a inými škodlivinami na pracovisku. Toto je jeden z najväčších dôvodov úmrtí na pracovisku a e, minulý mesiac sa organizovalo podujatie k rakovine kože. A my sme museli konštatovať, že veľmi často si ľudia neuvedomujú, aké veľké riziko ehm, rakoviny kože. Viac ako 20 miliónov európskych zamestnancov je vystavených mutageným e, karcinogeným látkam a príliš veľa úmrtí je spôsobených práve e, expozíciou počas e, počas práce na pracovisku. A toto je podľa nás priorita, ktorú by tiež bolo treba riešiť, teda toto, táto vystavenosť zamestnancov utageným a karcinogeným látkom. A to by sme mali spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou pre prácu ILO aj európskymi organizáciami, ktoré zastupujú zamestnancov a treba iniciovať e, vedecké výskumy a ehm, zistiť e, realizovateľnosť opatrení, ktoré by mali brániť e, takejto expozícii. Teda opatrenia treba podporiť vedeckými um, výsledkami. A ja sa vás chcem spýtať, ako chcete vy riešiť e, túto výzvu, ktorú som práve popísal. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Parnie. E, e, ďakujem pekne. Ďakujem za vašu prítomnosť a za tie prvé odpovede po e, prvom e, kole otázok. A chcem sa vzrieť k dôležitej téme, pokiaľ ide o ochranu Európanov. Je to téma, ktorá podľa mňa bude aj aktuálnou počas tých 6 mesiacov, e, čo budete mať vypresne sa, to sú tie endokrinické perturbátory a členské štáty definovali kritéria, ktoré umožnia e, ktoré umožnia vlastne definíciu e, týchto perturbátorov. A máme 20, alebo viac ako 20 členských štátov, vrátane e, Francúzska, kde skôr ako keby sa podporuje chemický priemysel, než um, práva našich občanov a to podľa mňa nie je akceptovateľné a e, treba e, znížiť e, tú hranicu, ktorá je e, potrebná e, na definíciu takéto látky, ktorá narúša endokrinný systém. A bola to istá požiadavka z Berlína, aby bola daná istá výnimka v prípade pesticidov, ktoré zasahujú práve do endokrinného systému pokiaľ môžu zasiahnuť aj iné e, živočíšne druhy alebo e, ľudí. A potom my máme v parlamente 3 mesiace na to, aby sme e, sa vyjadrili k tomuto návrhu Európskej komisie. Chcem sa spýtať, že či e, vaše predsedníctvo je spokojné s tou definíciou, e, ktorá bola navrhnutá a pokiaľ nie, ako chcete nahradiť e, zdravie alebo teda ochraniť zdravie e, európskych občanov, tak ako by to malo byť vlastne, e, čo je tá vôbec zmysel tejto legislatívy. Ďakujem pekne. ja ďakujem. Pán Faria. Ďakujem, pán minister, za to, že ste prišli. Tu som. Vítam vás tu. Dnes do obeda sme s potešením si vypočuli vášho kolegu, pána Kislera z Ministerstva životného prostredia. Vážený pán minister, ako iste viete, hrozba antimikrobiálnej rezistencie, ktorá spôsobuje e, infekcie, alebo teda umožňuje infekcie a ochoreniami, ktoré sú rezistentné proti liekom je momentálne veľmi naliehavý problém, ale zároveň by sme mali stále hľadať nové a efektívne antibiotika. Mali by sme zabezpečovať, že všetci pacienti všetkých eh, sociálnych a vekových skupín majú prístup k účinnej liečbe vzhľadom k investíciám do výskumu a vývoja nových antibiotických liekov um, by sme si mali uvedomiť, že ten problém, ak nebudeme zintenzívňovať snahy, bude len väčšia. Ja sa chcem spýtať, ako chcete presadzovať e, plán Európskej únie na boj proti AMR. Chcem sa spýtať ďalej, aké sú estonské priority v oblasti generík a biosimilárnych produktov, liečko, liekov, alebo biopodobných liekov Tiež sa chcem spýtať, aké sú estonské priority v um, um, oblasti stratégie proti, boja proti alkoholizmu. Um, teda akým spôsobom nám chcete pomôcť konať aktívnejšie. Much, Ďakujem pekne, pán Faria. Pani Kapsari, nech sa páči. Gracias, presidenta. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán minister, za to, že tu e, ste. A naozaj, alkohol, alkoholizmus to je veľmi e, dôležitá téma. Málo sa o tom e, hovorí. A celkovo mali by sme aj svenovať tým látkam, ktoré narušajú endokrinný systém E, takisto cukru a tak ďalej. Ale e, vy ste hovorili o tej antimikrobiálnej rezistencii a pokiaľ ide ja túto tému, e, komisia pripravila nejaké plány, ktorých sa spomína to, že by mali vznikať národné plány. A ja si myslím, tak chcem sa poprvé spýtať, ako, čo si myslíte o tom, že by sa mali zaviesť nejaké národné záväzné plány, pretože v mnohých členských štátoch dokonca ani nemáme informácie o tom, ako sa antibiotika používajú, ako by sa ich využívanie malo znížiť. A teda mali by sme podporiť aj druhy vyšetrovania alebo teda výskumu, ktoré e, sa nám, e, ktorý sa nám zide do budúcna. Takže ako <coughs> túto snahu môžeme koordinovať. Máme tu plán pre vzácne choroby alebo zriedkavé choroby a myslím si, že mnohé verejné zdroje, ktoré by sa dali koordinovať, alebo by sa dali koordinovať na to, aby sme mohli mať nové antibiotika k dispozícii. A potom eh, tá eh, druhá eh, téma. Mali by sme najprv sa pozrieť na dáta, ako sa riadia. Hovoríme tu o ochranu osobných údajov, ale tu vôbec e, je to potom otázka e, práva koho, teda osoby, ktorej údaje to sú. My veľmi e, si ceníme našich občanov a mali by sme sa hovoriť za každým v prvom rade o tom, ako sú na ich prospech využívané takéto dáta v zdravotníckých systémoch v EU, tak aby zdravotnícke systémy boli trvalo udržateľné. Takže riadenie e, takýchto dát e, alebo elektronické správanie týchto dát e, by malo ísť týmto e, smerom. A potom e, čakáme aj na dopadovú štúdiu zo strany Európskej komisie, pokiaľ ide o posilnenie e, súčasnej siete, súčasnej siete CTA. A je tu istá neochota zo strany sektoru dať sa e, nejakým spôsobom alebo podrobiť sa tomu systému v rámci e, medicínskych e, pomôcok. A mali by sme do budúcna mali mať v Európskej únii takéto postupy na vyhodnocovanie liekov a liečebných prostriedkov. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Srdečne ďakujem, pán minister, za to, že ste nám venovali váš čas a že spoločne môžeme uvažovať nad tým, čo je možné počas tohto pol roka dosiahnuť. A jednu vec by som spomenula a rozvedla ďalej, ktorú už uviedol kolega Lize. Viacerí kolegovia to potom opakovali vo svojich vystúpeniach a síce otázka antibiotické rezistencie je u vás prioritná. A tu by som ešte doplnila vyjadrenie Petra Lizeho. Pokiaľ ide o veterinárnu medicínu alebo veterinárne liečivá, zdajú sa byť vzdialené dosť od e, ľudskej medicíny, ale všetko so všetkým súvisia. V tejto správe ide práve o otázku, respektíve v tejto legislatíve ide aj otázky, otázku rezervných antibiotík. Veľmi dôležitý bod, kde sa treba pozrieť na to, že nie ide len o veterinárne liečiva, ale ide aj o účinky na ľudské zdravie, otázka obchodovania online, alebo otázka, ako sa vysporiadame s homeopatickými liekmi. To všetko sú otvorené veci v rámci tohto legislatívneho postupu a naozaj by sme si veľmi želali ako parlament, a to ešte raz chcem e, výslovne počiarknúť, aby tieto veci napredovali. V roku 2016 sme túto legislatívu spustili na úrovni parlamentu a teraz je na rade, je na rade, aby povedala, ako vníma tie veci a ako môžeme napredovať. A boli by sme veľmi radi, keby estonské predsedníctvo k tomu odvedlo príspevok svoj a keby to rýchlejšie realizovalo. Ďakujem. Uh, Ďakujem, ďalej pán Fontulis. Ďakujem pekne. A pán minister, vy ste spomínali váš program, povedali ste, že téma alkoholizmu bude pre vás dôležitá. A samozrejme, alkoholizmus je dôležitá téma aj medzi mladými ľuďmi a takisto drogy. A to isté e, teda platí aj v prípade jedného aj druhého. A majú tu balíček, pokiaľ ide o tabak, pokiaľ ide o označovanie cigariet, sú tam isté e, e, varovania, ktoré hovoria o dopade na plodnosť a tak ďalej. A myslím, že aj mali, niečo podobné sme mohli zvážiť aj v prípade alkoholu, teda že zneužívanie alkoholu je závislosť a zabije vás to, alebo teda bude to škodiť ľuďom vo vašom okolí. A nakoniec zneužívanie alkoholu môže viesť aj k domácemu násiliu, rodinnému násiliu a tak ďalej. Ja myslím, že v priemysle eh, veľké firmy na to zareagujú. Ale keď sa pozrite na reklamu, na alkohol v televízii, sú tam mladí ľudia, vyzerá to, že celý život ich je jedna veľká party a myslím, že nestačí iba povedať, e, treba, e, teda e, píte e, z, e, z mierou, pretože to úplne nestačí. Teraz e, ďalej téma HIV AIDS. V niektorých krajinách e, e, tie trendy sú e, negatívne. Nakoniec v Grécku vidíme aj v prípade tuberkulózy napríklad, že choroby, ktoré už sme e, roky nemali, sa nám opäť vracajú. Sú tu migranti, ktorí ich prinašajú do sebou a tí e, takisto musia byť podar, e, e, vystavení nejakým kontrolám, zdravotným kontrolám, pretože prinašajú takéto choroby ako tuberkulóza, ktorá už u nás krajine predtým nebola. E, takže treba e, ich testovať a treba e, ich takisto aj ošetrovať. E, ďakujem e, pekne. Naši kolegovia ešte sa hlásia? Ak nie, tak nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne, prepačte, ak som nezachytil všetky otázky, ale snažil som sa o to a budem sa snažiť aj zareagovať. Pokiaľ ide o alkohol, samozrejme, rada naďalej bude tlačiť na komisiu, aby bola aktívna v tejto téme, ale ako som už povedal, je to jedna zjavne z tém, kde v rámci e, členských štátov pozície o k rôznym e, celoeurópskym riešeniam sú veľmi rozmanité, ak to mám povedať diplomaticky. To ale neznamená, že by sme nemali pokračovať v tých e, diskusiách, že by nemali byť pre nás dôležité, pretože Smernica o tabaku bola tiež spomenutá a bolo už e, povedané, že pred 20 rokmi by nebolo možné, aby takáto smernica bola prijatá na európskej alebo celoeurópskej úrovni e, kvôli tomu, aký tlak by tu bol z daného sektoru. Ale e, potom, čo prebehol veľmi náročný e, e proces e, a dlhodobý proces, nakoniec sme v, tejto, v tomto boli tak povedať e, predbežne zvíťazili a možno ja v tomto prípade treba nechať tieto témy na stole a my to určite spravím, Pokiaľ ide o používanie dát, používanie údajov, spomínala sa tu téma integrity a teda otázka prístupu. Ako som už povedal, je to jeden z najväčších argumentov, ktorý sa používa proti elektronickému zdravotníctvu, to síce, že je to citlivá záležitosť z hľadiska dátového, ale e, ja som povedala, že treba vytvoriť e, silný rámec ochrany osobných údaj, údajov. Myslím, že už to do istej miery máme. Treba to potom implementovať. Rôzne krajiny majú rôzne tradície v tejto oblasti. A ja si myslím, že treba byť obozretný, pokiaľ ide o používanie údajov zo zdravotníctva. To je niečo, čo je veľmi e, dôležité. Napríklad v Estonsku, v rámci estonského zdravotníctva, osobné e, záznamy majú k nim prístup iba lekári, takže sú tam veľmi, veľmi prísne obmedzenia, tak aby týmto systémom mohli naši pacienti dôverovať. Pokiaľ ide o látky, ktoré narušajú endokrinný systém, júla členské štáty na výbore pre e, rastliny, e, zvieratá a teda krmiva e, hlasovali o nariadení o pesticidoch a ako náhle pripraví k tomu komisia svoje dokumenty, delegovaný akt e, k biocidom a tak ďalej, tak e, budete sa na to môcť e, spoločne pozrieť. Pokiaľ je o prístup liekom, samozrejme, ako viete, je to opäť téma, ktorá je dôležitá, ale takisto aj citlivá. Členské štáty sa dohodli na tom, že je dôležitá dobrovoľná spolupráca v oblasti farmaceutických systémov v EU možné aktivity e, obsahujú napríklad horizontálne skenovanie v prípade nových produktov, výmena informácií medzi štátnymi orgánmi, pokiaľ ide o nastavovanie cien, stratégie, pokiaľ ide o dohadovanie cien a komisia momentálne analýzuje program s rôznymi stimulmi a To isté platí v prípade dostupnosti e, liekov. Estonské predsedníctvo sa pozrie na tému prístupu e, k liečivám e, na najvyššom stretnutí, ktoré bude v septembri. Tam budeme hovoriť aj o dobrovoľnej spolupráci v tejto oblasti. Ja mal spomenúť za opäť téma AMR, čo zjavne je veľmi dôležitá téma. A komisia pripravila svoj vlastný akčný plán a vyriešenie tohto problému si vyžaduje aj aktivity na úrovni Európskej únie, aj aktivity členských štátov. Je to zjavne e, závažný problém, ktorý bol spomenutý v niektorých e, krajinách a elektronické zdravotníctvo v tejto veci určite môže pomôcť. A pokiaľ bude k dispozícii nejaký dokument, ktorý bude predpisovať antibiotika aj v oblasti ľudského zdravia, aj e, zdravia zvierat, tak e, bolo by to určite pozitívne a máme rôzne iniciatívy v oblasti digitálneho zdravotníctva, ktoré by takéto niečo mohli využiť. Bolo by to užitočné aj pre veterinárny sektor. To je myslím sa všetko z mojej strany. Ďakujem za príležitosť eh, vystúpiť k našim prioritám a iným témom, na ktoré ste boli eh, zvedaví. Dúfam, že bude ešte ďalej plodná diskusia k našmu predsedníctvu. Ďakujeme pekne. Eh, držíme vám palce do ďalšieho priebehu predsedníctva. Pán minister, ďakujeme pekne, že ste prišli. Well, let's move to our next... Budeme pokračovať s ďalším na programe. A to je správa pani Ajuso, pokiaľ ide označovanie, eh, definíciu a e, prezentáciu liehovín. Návrh eh, správy. Začneme s tým, že pani Ajuso vystupí. Nech sa páči, pani Ajuso. Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto nariadenie, návrh nariadenia novelizuje nariadenie z roku 2008. Snažíme sa tu harmonizovať postupy, pokiaľ ide o označovania geografických indikácií v prípade liehovín a potravín, alebo liehovín v potravinách, tak a chceme to prispôsobiť aj Lisabonskej zmluve. Je tu jedna vecná zmena, ktorá je navrhnutá v tejto e, novelizácii a to je bod 43.3. Tam sa navrhuje jasne povedať, že ide o polnospodárske výrobky, ktoré teda pochádzajú z polnospodárskeho sektoru, čo je vec, ktorá je z môjho pohľadu pozitívna bolo jasné, že treba túto legislatívu prispôsobiť tak, aby bola plne v platnosti správnymi nástrojmi, ktoré sú zavedené v rámci Lisabonskej zmluvy. Ale zároveň si myslím, že je veľmi dôležité, aby celý tento proces harmonizácie aby obsahoval tie právomoci, ktoré má parlament v rámci súčasnej e, leg, e, legislatívy, pokiaľ ide o legislatívny proces. Mám tam teda pripravené veci pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú delegovaných aktov, tak aby sme boli ochránení my ako parlament, aké práva máme e, a chceme byť vždy koherentní v rámci súčasnej situácie. Tam sa navrhujú teda aj e, delegované akty, respektíve vykonávacie akty. A tie prvky, ktoré sa navrhujú pre e, komisiu, tie právomoci je veľmi dôležité, aby e, boli časovo obmedzené, aby sme predstavili pozmeňovací návrh, aby teda boli dané na obdobie 5 rokov, pričom je tam možnosť predĺženia na ďalších rokov 5. A potom je tá veľká zmena, ktorú navrhuje tento, alebo zavádza tento návrh, a to sú zmeny, ktoré e, za, sú zavádzané v kapitole 3, a to sú tie geografické označenia. A súhlasím s tým, že treba jednotlivé režimy harmonizovať bez toho, ale aby sme zabudli na to, že hovoríme tu o veľmi špecifickom e, sektore, to, sú, to je sektor liehovin a preto som e, pripravil viaceré pozmeňovacie návrhy, konkrétne návrh, ktorá, ktorý hovorí, že geografický, geografické označenia v prípade tých produktov, ktoré uh, už predstavili E, svoje povedzme, dokumenty alebo podklady by sa mali automaticky chrániť aj po vstupe tejto legislatívy do praxi. Potom e, je to zrušenie prílohy 3, to je príloha, kde sa uvádzajú všetky tie geografické označenia. Táto príloha bola v nariadení 110, pokiaľ ide o geografické označenia. Namiesto toho tu zavádzame elektronický register podobným spôsobom, ako ten systém, ktorý už máme v prípade ochranných geografických označení pre potraviny a vína. Ja chápem, že treba harmonizovať, modernizovať e, systém aj elektronickým e, spôsobom. Mám tam isté obavy, isté otázky, ale zároveň vidím, že je ten prístup takýmto elektronickým spôsobom uľahčený. Ale keďže ten register je dôležitý, tak myslím, že parlament by sa mal zúčastňovať na tomto procese pokiaľ teda by malo dochádzať k zmene toho registra, ja viem, že všetci s tým úplne nesúhlasia, ja som tiež mal isté obavy, pokiaľ ide o zrušenie tohto, tejto prílohy 3 a rada by som si počula aj názory kolegov. A pokiaľ ide o článok 13 návrhu, je tam uvedené, že termíny, ktoré sa používajú vrátane alebo v rámci prílohy 3, teda to sú tie liehoviny, tie nebudú môcť byť uvedené ani na etikete, ani na e, rámci nejaké prezentácie liehovín a toto je vec, ktorá bola v predchádzajúcom nariadení. Ale uh, tituly uh, týchto kategórií sú tam nie, nie sú tam uvedené uh, kurzívou, čiže sú to vlastne, uh, predali sme tam čisto formálne pozmeňovacie návrhy, aby to bolo prispôsobené, aby to bolo uvedené rovnako ako v prípade toho nariadení, ktoré sa týmto e, novelizujú. Takisto som navrhla pozmeňovacie návrhy v prípade e, prílohy 2. E, tam chceme dosiahnuť to, aby toto nariadenie bolo čo možno viac v súlade s v súčasnosti platným nariadením. Takže je to e, nariadenie, ktoré je technické, ktoré e, sa týka najmä týchto geografických označení a ja som tie pozmeňovacie návrhy už pripravila, nie ich myslím si z mojej strany veľa, ale rada si vypočujem aj tiež spravodajcov, ostatných kolegov, ako to vnímajú. Ďakujem pekne. Much, Ďakujem pekne, pani Ajuzo. Teraz by som rada rozdala slovo tieňovým spravodajcom, ktorí sú prítomní. Najskôr pani Melia. Ďakujem pekne, eh, pani predsednička. Moje poďakovanie najskôr pani Ajuzo za jej správu, ktorú som dostala a ktorú som si aj e, so záujmom prečítala. Naozaj sa veľmi snažila, aby spravila už viacero korektúr, ktoré vyplynuli z nejakej e, možno nepozornosti, alebo tak, či ich odstránila. Za to sa chcem poďakovať. Chcem avizovať jednu dôležitú vec, kde si myslím, že pre všetkých poslancov to bude takisto dôležitá záležitosť a mali by sme dvať na to, aby sme aj do budúcnosti malých a stredných výrobcov, stredne veľkých výrobcov e, takýchto liehovín a predovšetkým e, také vidiecké pálenice ochránili tieto, títo malí výrobcovia musia mať lepšie a ferovejšie auditové šance voči nadnárodným spoločnostiam a musia mať možnosť skutočne e, zabezpečiť si odbyt pre svoje vysokokvalitné regionálne produkty. Chcela by som, pokiaľ možno tento čas čo najefektívnejšie využiť a preto sa obmedzím na tri body. Pokiaľ ide o tie zemepisné označenia, tak e, ako už pani Ajuza povedala, to stačí, nebudem to ďalej rozvádzať, ale myslím si, že sú tu tri body, o ktorých musíme ešte ďalej diskutovať, kde aj ja sama budem navrhovať pozmeňujúce návrhy. Bod 1 sa týka pres, presunú právomoci cez delegované akty, formou delegovaných aktov. V krátkosti ste sa toho dotkli. Som si vedomá, že tento návrh nariadenia je veľmi technickým návrhom a že staré, ešte stále platné nariadenie o liehovinách e, je nevyhnutné prispôsobiť nejakou, nejakým spôsobom Lisabonskej zmluve. Hlavne ide o presun starého práva na nové delegované akty a na implementačné akty alebo vykonávacie akty. Zároveň si myslím, že my ako parlament eh, si nemôžeme nechať zobrať z ruky eh, tento spis, ktorý sa týka obchodovania a naše právomoci sú relatívne obmedzené. Hlavne ma ruší to, že komisia nám dáva balíček, eh, že môže predložiť balíček s viacerými delegovanými aktami, ktorý môžeme len v takomto balíčku v, celom komplexe odmietnúť obmedz, teda obsahové zmeny už nebudú potom možné. Mám tu na mysli napríklad článok 5, tie e, prílohy by mali byť možné a upravované cez delegované akty. Má to byť obmedzené to právo komisie na delegované akty na obdobie 5 rokov. Ja musím povedať, že to mi nestačí, pokiaľ ide o technické definície kategórií liehovín, ktoré sú uvedené v prílohe 2. Tie sú podstatnou súčasťou nariadenia, sú tak povediať s jadrom. A podľa článku 290 európskych zmluv môže komisia právomoci, ktoré sa týkajú nepodstatných právnych predpisov, môže ich na seba mať delegované, môžu byť na ňu delegované. Tu si ale myslím, že tu ide o skutočne podstatné predpisy, právne úpravy a preto chcem apelovať za vypustenie článku 5. Od nadobnutia účinnosti nového nariadenia o liehovinách e, bolo to niekoľko tuctov, len málo, pár desiatok e, zmien zo strany tých iniciátorov. V prípade, že tu bude niekoľko ďalších e, pozmenení, ktoré nebude možné dnes ešte prezentovať, tak potom by sme mali každopádne zabezpečiť, že pôjdu cestou riadneho legislatívneho procesu. A ja som si istá, že sa nám to podarí ako parlamentu. Druhá veľmi dôležitá otázka z pohľadu mňa je otázka pridávania cukru. Do liehovín e, do liehovín, napríklad aj do, do vínovice alebo do rumu Mali by to byť prijaté isté najväčšie povolené množstva. Hovorí sa v tej smernici, že pokiaľ ide o liehoviny, tak e, pre zaokrúhlenie celkovej chute, celkového chuťovej mimo je možné zabez, teda doplňať tam cukor. Čo je ale príliš všeobecné, pokiaľ ide o pridávanie cukru, tak je možné nimi napríklad zakrývať chyby v výrobnom procese a mali by sme byť proti takémuto retušovaniu, pretože a toto vedie aj k zavázaniu spotrebiteľov a údajne potom sa prezentujú tieto produkty ako lepšie kvality. V členských štátoch doposiaľ sú povolené rôzne úrovne pridávania cukru. To podľa mňa deformuje tú hospodárskú súťaž a tým sa dostávam k tretiemu bodu. A už sme o tom hovorili v krátkosti aj s ministrom z Estonska, a síce pokiaľ ide o kalorickú, kalorický údaj alebo obsah kalórií na teda v alkohole, taký človek, ktorý požíva alkohol, nedokáže e, odhadnúť, e, koľko kalórií je v pohári nejakého vaječného likéru alebo koľko je vo flaši alkoholu. Komisia vyzýva výrobcov k samoregulácii e, do začiatku roka 2018. Ja som skeptická, či toto je tá cesta správna, či sa to podarí, pretože výrobcovia piva, vína, liehovín sledujú rôzne záujmy a ja som naozaj e, zvedavá, či sa dostaneme na rovnaké pravidlá. Ak sa to nepodarí, tak budeme musieť zaviesť záväzne označovanie Neviem, do toho sa nemá vysvetlenie, prečo na kol, flaške koli je treba uvádzať, ak, koľko kalórií obsahuje keď by sme to chceli spraviť pre vodku alebo pre rum, už to nie je tam takáto požiadavka, nie je to nevyhnutné, ale ten nápoj je výrazne doslazovaný a mali by to vedieť aj samotní spotrebitelia, no preto sa budeme ďalej zasadzovať za to, aby tu bolo jasné deklarovanie zložiek a pridaných zložiek. Ďakujem pekne zatiaľ za vašu pozornosť, to boli tie tri podstatné veci a budeme predkladať príslušné pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Pán Pieka. Ďakujem bardzo. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Na úvod by som chcel poďakovať pani spravodajkyni, pani Ajuzo, za všetku odvedenú prácu. Sme veľkými optimistami, pokiaľ ide o túto správu v jej úvodnej verzii. Harmonizácia terminológie sa zdá byť tou najpodstatnejšou záležitosťou. Možno to označovanie predaja alebo sale denomination, to by malo byť e, označenie, ktoré budeme preferovať, alebo ten názov, pretože je tu rôzno, veľa rôznych e, názvov ochranné značky, e, liehoviny a názvy tých liehovín, to je veľmi všetko vágne, môže to byť zamazajúce, môže to viesť ku chaosu v tejto terminológii. Takisto by sme mali spresniť to rozlíšenie medzi samotnou terminológiou liehoviny, alkoholické nápoje, alkoholické nápoje na jednej strane a liehoviny na druhej strane. Máme pozmeňujúci návrh 5, ktorý sa týka alkoholických nápojov, vrátanie liehovín. To všetko by malo byť presnejšie. Vítam ustanovenia v rámci pozmeňujúceho návrhu 7, ktorý hovorí o tom, že budú zohľadnené ustanovenia platné v členských štátoch. Takisto vítam pozmeňujúci návrh 1, v ktorom sa hovorí o tradičných postupoch, ktoré sú používané v členských štátoch. Bohužiaľ nemôžem plne podporiť všetky prípady, kde dochádza k delegovaniu právomoci na Európsku komisiu. Mám isté pochybnosti, pokiaľ ide o vykonávacie a delegované akty. Výsady Európskej komisie, pokiaľ ide o pozmeňovanie príloh, zmien definície alebo vymedzenia pojmov a respektíve ich odstránenia, to nie je vec, ktorá by mala byť riešená formou delegovaných aktov. Toto by sa malo diať na politickej úrovni. Vykonávacie akty sa zdajú byť lepším riešením v porovnaní s delegovanými aktami, pozmeňujúci návrh 16, 18 a 20. Tieto teda návrhy nie sú pre mňa dostatočne dobré. Takisto by som rád zdôraznil nasledovnú vec. Maximálny povolený obsah alkoholu toto chýba v dokumente. Pokiaľ je o niektoré liehoviny, napríklad vodka, tak tam nie je stanovený takýto vrchný limit. Malo by to byť uvedené v pozmeňujúcom návrhu 43. Maximálny obsah alkoholu by mal byť e, uvedený, takisto by to mali byť obmedzenia, pokiaľ ide o kvalitu etylalkoholu, ktorá zodpovedá úrovni, ktorá je uvedená v prílohe 1 pod 1. Kvalita alkoholu by mala byť presnejšie popísaná. Súčasné ustanovenia sú pomerne vágne. Dovolte mi teraz prejsť ďalej. Maximálna úroveň cukru v niektorých liehovinách. Ani to nie je presné, maximálne množstvo pridaného cukru. Nemáme ustanovenia, ktoré sa týkajú maximálneho množstva pridaného cukru pre takúto kategóriu nápojov Preto sa musíme spoliehať na požiadavky, ktoré sa týkajú dochucovaných e, alkoholických nápojov, ako je vodka alebo likére, likérové nápoje. Ale sladené produkty nemajú tie e, náležitosti, ktoré sú uvedené na e, liehovinách, už aj nehovoriac o tých kalorických hodnotách. Pokiaľ ide o tie cukre a dosladzovadla, tak malo by to byť presnejšie. Tu mám na mysli body 1 a 4 prílohy E, limity na obsah cukru by mali byť e, stanovené v zmysle článku 4.1. Je možné dosladzovať napríklad e, obilie, z ktorého sa získajú liehoviny, tak aby to doplňalo tú chuťovú stránku. Nemali by tam byť však pevné limity. Mali by sme o tom diskutovať. Mali by sme si vypracovať jednotné, jednotnú pozíciu. Zemepisné označenia sú ďalším problémom. Zemepisné označenia, ktoré sa týkajú jednotlivých zložiek. Zemepisné označenia by nemali byť uvádzané menovite na zozname ingrediencií. To chýba v pozmeňujúcich návrhoch 8 a 9 a nakoniec mám isté obavy. Prvou z nich je odstranenie miesta výroby. Namiesto toho je tam odkaz na kódex, colný kódex spoločenstva. To je ale nedobré, pretože mnoho alkoholických nápojov sa spracováva pomerne dlhé obdobie, skôr ako sa uzavrie proces výroby. Členský štát, v ktorom prebieha tá záverečná fáza, záverečné štádium, nemusí byť nevyhnutne štátom pôvodu, nie je teda štátom výroby. To platí vo vzťahu k zmesiam whisky. 80% takýchto zmesí e, teda má pôvod, teda, alebo 80% írskej whisky, ale to samotné, samotné zmiešavanie môže prebehnúť v inom členskom štáte, v dôsledku čoho takýto nápoj ne, musí byť potom nevyhnutne považovaný za škótsku whisky na základe geografického označenia, tak ako je navrhované. Z toho môže vyplynúť veľa komplikácií. Mám aj ďalšie obavy ohľadom článku 8 odsek 5. Nealkoholické napodobeniny a iné produkty môžu vo svojich menách odkazovať na nejaký iný takýto nápoj, na liehovinu. A pokiaľ ide o dochucovadla, to môže zavádzať spotrebiteľov, ktorí sa môžu práve domnievať, že vodka, whisky a iné veci, ktoré sú uvedené na značke, na označení, budú naozaj obsahnuté v tomto produkte. E, komisia musí byť si istá, že takéto návrhy nebudú zavádzať spotrebiteľov, predovšetkým deti. Aby som to zhrnul, e, ten dokument je pomerne dobrý, ale budem predkladať pozmeňujúce návrhy vo všetkých veciach, ktoré som uviedol. Ďakujem veľmi pekne. Pán Piecha, pani Miller. Ja, frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európske lihoviny e, na svete požívajú veľmi dobré meno, reputáciu a to nie je bezdôvodne. V Európe máme veľa rozmanitých takýchto produktov lihovín, ktoré e, sú previazané na dlhodobú tradíciu aj v rámci polnospodárskej výroby. E, v mojej krajine je 16 tisíc malých takýchto liehovarov alebo teda páleníc, ale aj inde v Európe veľmi vysokokvalitné produkty sú produkované alebo vyrábané práve v malých a stredných podnikoch, ktoré sú veľmi blízko k tomu regionálnemu polnospodárstvu. Preto som rada, že to označenie aj e, to označovanie tých produktov e, je zabezpečené článkom 43.2 ale pokiaľ ide o takýto produkt, tak nie je tam dôležité mať tam len uvedenie toho zemepisného označenia. E, užšia súvislosť medzi tým miestnom výroby, medzi tým regionálnym rozmerom je nevyhnutná, aby bola zabezpečená aj do budúcnosti, aby sme odkázali na tú vysokú, vyššiu kvalitu, aby sme tým zabezpečili ten cieľ smernice. E, mali by sme sa tomu predovšetkým teda venovať, aby sme tieto malé a stredné firmy udržali pri živote. Je dôležité, aby boli zohľadnené tie tradičné metódy výroby. Na jednej strane, na druhej strane je treba zabezpečiť prístupný a jednoduchý systém, ktorý bude zabezpečovať ochranu zápisného označenia. Či bude stačiť e, obmedziť e, ten dvojstupňový systém komisie na to obdobie, ktoré tam uvádzame, alebo či sa máme pridržať toho pôvodného jednostupňového procesu, to musíme diskutovať. V mojom členskom štáte existujú napríklad je tam veľká miera odporu proti takému dvojstupňovému systému, hlavne s pohľadom malých páleníc, malých takýchto podnikov, tie sa domnievajú, že byrokratické zaťaženie, tie náklady sa nepomerne zvýšia v porovnaní s tým prospechom. Musíme si takisto uvedom, ozrejmiť, či vyčlenenie prílohy 1 z tej online, z tých online bude možné poskytnúť nedalej vhodné vhodnú ochranu zemepisného označenia. Takisto je tu otázka spolurozhodovacieho práva parlamentu pri stanovovaní vymedzenia pojmov, podstatných pojmov. E, chcem len pripomenúť diskusiu z roku 2011, e, kde išlo o označenie absint. Tam musíme naozaj si overiť, ktoré časti nariadenia sa týkajú tej základnej časti nariadenia, teda nariadenia, ktoré musia byť e, riešené formou delegovaných aktov. Ďalšia vec, e, nie je to ešte jednotnosť, pokiaľ ide o pridávanie cukru a tieto veci vedú k deformácii hospodárskej súťaže a takisto je to aj netransparentné z pohľadu spotrebiteľa. Tu by zjednotenie zabezpečilo zvýšenie kvality a takisto by tu mali byť označované aj malé pálenice, a teda mohli by mať označovať svoje produkty v prípade, že budú realizovať ten proces bez pridania cukru. Nakoniec chcem ešte raz poďakovať spravodajkyni, ktorá vo svojom návrhu naozaj všetky podstatné časti zapracovala a veľa takých eh, chýb z nepozornosti, ktoré urobila komisia, boli korigované. Mali by sme sa sústrediť na tie podstatné otázky. Drahá kolegyňa Melior, ja si len nemyslím, že označenie výživné hodnoty by sme mali do tohto dávať, pretože to sa týka skôr nariadenia o označovaní potravín a podľa mňa by to bolo veľmi nespravodlivé, keby sme to sem dávali. Okrem toho by potom všetky alkoholické nápoje mali mať takúto požiadavku, nielen eh, liehoviny. Preto by sme sa mali o tom ešte pobaviť. Teším sa na spoluprácu, musím ale bohužiaľ hneď odísť, pretože s estonským predsedníctvom paralelne máme rozprávu na výbor Agri ja budem preč, ale môj asistent je prítomný a napíše si všetky podnety, všetky veci. Ďakujem pekne a dúfam, že bude dobrá spolupráca. Thank you very much, Madam Miller. Now, Madam... Ďakujem. Teraz pani Bojda. Bojlen. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, aj spravodajkyni. Ďakujem za prácu na tejto téme a súhlasím s väčšinou tých zmien, ktoré vykonala. Hoci ide o Mm, prevažne odbornú záležitosť a počuť hlasy na zjednodušenie legislatívy a regulácie. Stále mám nejaké výhrady k návrhu komisie, pretože sa domnievam, že tento návrh stále ponecháva otvorené zadné dvierka a preto by som chcela predložiť určité svoje pozmeňovacie návrhy e, osobitne e, zacelené na ochranu pred e, falošnými GMO produktmi, ktoré prichádzajú na trh EU. A toto sa týka najmä Írska, krajiny, z ktorej som ja. My nemáme žiadnu pozemnú hranicu, respektíve jediná pozemná hranica EÚ bude s Britániou. Takže ja si myslím, že návrh komisie ponecháva otvorené dvierka príliš reštriktívnej e, interpretácii e, geograficky chráneného označenia liehoviny. A domnievam sa, že by e, sme mali tieto zadné dverka uzavrieť a parlament by aj s radou mali na tomto budúcnosti pracovať. Domnievam sa, že elektronické register sú zlepšením, ale e, chcela by som, aby bola nejaká príloha 3, ktorá by tieto zemepisné označenia všetky obsahovala po forme zhrnutia, aby to bolo teda, dúfam, že by to nebolo príliš komplikované, ale týmto by vznikla istá právna ochrana. Tiež mám výhrady k zmenám článku 12 e, novom nariadení. Niekoľko tieňových spravodajcov to spomenulo. Týka sa to pôvodu produktu. A návrh komisie v tomto článku by ponechal anomáliu, kde pri niektorých produktoch by, produktoch by pôvod bol uvedený na etikete Tiež vzdielam e, e, výhrady tieňových spravodajcov týkajúce sa malých a stredne veľkých podnikov. Určite ich nechceme ponechať situácii, kde budú ťahať za krátky koniec lana. A domnievam sa celkovo, že základ, na ktorom môžeme budovať dobrý, ja chcem poďakovať spravodajkyni za prácu a teším sa na budúcu spoluprácu na stretnutiach tieňových spravodajcov. Ďakujem veľmi pekne, pani Dornáno. Pardon, pardon. Áno, nie. Pani Malko, máte slovo vy, ale vy nahradzate pána Stása, že, pani Auken? Áno. Ja hovorím menom Barta Stása tieňového spravodajcu za zelených, ktorý tu dnes nemôže byť. E, podobne ako všetci ostatní by som chcela ja poďakovať pani Ajuzo za dobrú správu, ktorá obsahuje mnoho pozitívnych vecí, ale ja by som sa chcela sústrediť na to, čo by sme chceli zdôrazniť my. Právo spotrebiteľa. Je prekvapujúce, že sa takto ťažko dopracúvame k dohode o správnom informovaní spotrebiteľov o liehovinách. V Dánsku máme pivo a pivovári nás už dlhú dobu podrobne informujú o tom, čo v tom pive je. Ja neviem, prečo by to malo byť také komplikované v otázke liehovina vína. Hm, žijeme v oblasti sveta, ktorá má najvyššiu spotrebu alkoholu a ja e, si myslím, že nie je náhodou, že estonský minister sa spomínal, že potrebujeme viac informácií na etiketách liehovín, ktoré sa teda predávajú spotrebiteľom. 12-mesačné nezáväzné 12-mesačný nezáväzný plán nie je dostatočne dobrý. Keď som sa vypočula kolegov z vinárskych oblastí, prečo nemôžeme akceptovať, že tie argumenty, že nechcú spôsobovať problémy výrobcom, e, prečo radšej nehovoriť o tom, že informácie nie sú dostatočné. Potrebujeme informácie o kalorickom obsahu, o obsahu cukrov, alergénoch, citrusoch, citrusovom ovoci, potrebujeme informácie o tom, čo sa v tých nápojoch nachádza. Komický detail je ten, že v návrhu odvetvia e, sa objavuje ako merná jednotka 30 cl, e, čo je mierka údajne, ktorá sa používa v reštauráciách, ktorá je, sa používa pri koňaku. E, to je množstvo, ktoré dokážete zakryť rukou, aby sa neodparoval ten alkohol Ja si myslím, že by sme mali zotrvať e, pri štandardných e, jednotkách desiatkového systému pri 100 ml, dajme tomu. Nie 0,3 deci. Ja nevidím dôvod, keď môžeme informovať o obsahu látok v mlieku a e, nealkoholických nápojoch a piva. Prečo by sme to isté nemohli robiť pri víne a, alko- a liehovinách? E, niektorí ľudia hovoria, že e, obsah určitých látok sa mení v tom produkte z roka na rok, ale e, víno, teda etikety na fľašiach s vínom sa takisto menia každý rok, keď sa tam stále tlačí nový rok, že rok zberu. Takže ja si myslím, že toto by nemal byť problém pre výrobcov a aspoň na tomto výbore by sme mali si uvedomiť, že chceme chrániť spotrebiteľa a nie ostatných. Nechceme samozrejme nikomu spôsobovať problémy, ale zároveň nechceme nikomu príliš uľahčovať život. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Dormea. Merci également à madame Ayuso pour son travail. Donc la... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o revíziu nariadenia o liehovinách. Táto dáva komisii isté pravomoci, ktoré podľa mňa sú e, väčšie, než by mali byť. Čo sa týka geografického označenia chráneného, e, tam e, by komisia chcela regulovať podmienky udelovania takéto označenia, takisto aj definovanie tej zóny. To znamená, že základný princíp vlastne toho celého systému by bol tým e, narušený. A ten systém by bol vlastne nahradený elektronickým registrom, ktorý by kontroloval čisto iba komisia a bez akejkoľvek e, akékoľvek práva vstupov zo strany členských štátov, takže sme veľmi obozretní v tejto téme a my si myslíme, že je to kompetencia členských štátov a v tejto veci určite pripravíme aj pozmeňovacie návrhy. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ešte stále máme na zozname rečníkov poslankyňa a poslancov. Ako prvá prehovorí pani Somar. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela srdečne poďakovať našej spravodajkyni za jej prácu. Predovšetkým za to, že sa venovala aj otázke delegovaných aktov. To vždy treba preskúmať e, veľmi podrobne, koľko právomocí je prenašaných na komisiu a ja sa na to tiež veľmi podrobne pozriem. Musím ale povedať, že pri delegovaných právnych aktoch má parlament právo veta, čiže nie sme úplne mimo hry. Ale ako som povedala, je dôležité e, uvažovať nad tým. Takisto považujem za správne, že návrhy, ktoré sa týkajú zmeny nariadenia o liehovinách a podľa predlohy nariadenia o potravinách, v potravinách. A to chcem povedať na adresu tých kolegyň a kolegov, ktoré hovoria o požiadavke na zloženie na výživnú hodnotu. To nám už predpisuje aj nariadenie o potravinách. V tejto chvíli je tam len výnimka pre alkoholické nápoje. A v prípade, že táto povinnosť, e, ktorú, má, ktorú na seba zobral tento, tento sektor, alebo to odvetvie, tak to bolo zaviazané zo strany komisie, v prípade, že nebude ho dostatočne realizovať túto zodpovednosť toto odvetvie, tak potom bude vstupovať do platnosti nariadenie o potravinách. Takže nemusíme prijímať nejaké nové právne úpravy, pokiaľ ide o zoznam zložiek a čo ja viem čo ďalšie. A teda aj tú výživnú hodnotu, a to je tam už uvedené. A to, čo povedala pani Auken, e, všetky tieto zložky uvádzať, aj to je už e, vyriešené v rámci tejto, tohto nariadenia o potravinách. Ak v rámci produktov sa uvádzajú nejaké alergény, možné, tak e, nie je nevyhnutné to potom ešte separátne, samostatne uvádzať. Keď je niekto alergický napríklad na čerešne, tak nebude potom piť likér, čerešňový likér, ale v samotných liehovinách liehoviny neobsahujú takto alergény nie je to teda tak jednoduché uvázanie takýchto vecí na alkoholických nápojoch. Ďalšie veci, troška som sa začudovala, pokiaľ ide o návrh komisie, kde sa hovorí o tom, že minimálny obsah alkoholu pri, ob... pri lihovinách z obilnín je na úrovni 37%, je to chyba, 35%, ktoré stanovila správne naša spravodajkynia tie by sme mali aj v tomto návrhu ponechať. Čo mi takisto chýba, sú niektoré záväzné definície. Čo má znamenať zjednotenie? E, takéto zjednotenie alebo zosúladenie, koho na, máme tým na mysli, kto to má spraviť, článok 21, to mi je úplne nejasné. Naozaj by sme mali zadefinovať toto a nie, že e, každý si do toho môže vykladať čokoľvek aké to zjednotenie máme na mysli, aké kritéria treba naplniť. Okrem toho mne je ani jasné v prílohe 1 číslo 2 ten termín destilácia, čo to popisuje. Je to jednoduchá destilácia, alebo je to aj viacnásobná destilácia, ktorá sa tým myslí? Myslím si, že tu by sme mali byť veľmi precízni, tak aby sme dokázali zabezpečiť právnu istotu v tomto odvetvi. Takisto nerozumiem ani tomu, že len etyl alkohol, ktorý je získavaný pri príprave vína na výrobu liehovín, teda že je možné jeho používať ďalej vo výrobnom procese. Aký je tam rozdiel s etylalkoholom, ktorý pochádza z piva? Lebo však aj pivo e, má e, suroviny, ktoré sú plnospodárskeho pôvodu a preto si myslím, že je dôležité, aby etylalkohol ktorý práve vzniká pri výrobe piva, alebo varení piva, aby aj ten eh, mal možnosť ďalšieho použitia. Nie je mi úplne jasné, prečo eh, sladké víno alebo sladené víno, pri ktorom plynul dátum spotreby, prečo to môže byť používané ako zdroje etylalkoholu, ale prečo nie etylalkohol z výroby piva. Aj to by sme mali podľa mňa doplniť. Ďalej treba ešte mať možnosť ďalších označení pre niektoré liehoviny. To správnym spôsobom už e, pomenovala aj spravodajkynia, ako napríklad napíšeme vodku, či z dve alebo s dvojitým V, likér, rôzny spôsob, ako to napísať aj na nemeckom trhu. To by sme mali zachovať, pretože sú to označenia, ktoré už e, veľmi dlho sú používané a ktoré veľmi dobre pozná spotrebiteľ alebo nejaké obst, obzbrand alebo obstler alebo teda nejaké takéto hovedy z ovocia. To sú veci, ktoré by sme nemali len tak zrušiť a dať preč. E, ďalej malo by to byť doplnené to označenie aj o použitú arómu. Keď tam uvediem len likér, tak naozaj neviem, čo je v tom likére, e, aká je tá chuť hlavná. Treba tam uviezť kafe likér, alebo kávový likér, alebo čokoládový likér, alebo aj mená rastlín, ktoré sú vyhradené pre tieto kategórie liehovín, napríklad encián. Aj to treba naďalej používať. To, čo aj iní kolegovia už spomenuli, mali tu byť predpisy, ktoré sa týkajú pridávania cukru do takýchto liehovín. E, myslím, že je dôležité, aby sme tu ten najvyšší možný obsah harmonizovali. A takisto by malo byť možné mať tam údaj bez toho, aby tam bol uvedený pridaný cukor. Práve o tom diskutujeme. Z cukru sa priberá. Prečo by výrobcovia lihovín nemohli to používať ako nejaký marketingový nástroj, že nepridali práve žiadny cukor. A ešte ďalšia vec, ktorú nerozumiem, čo som ani predtým úplne nevedela. Vaječný likér sa tu na besmotany vyrába ja pokiaľ viem, tak sa tam pridáva, keď si človek aspoň teraz sám vyrába, tak si tam dáva smotanu. A ja sa pýtam, či túto smotanu nemôžeme doplniť. To je len taká osobná pripomienka. <laughs> Možno to nie je až tak dôležité, ale naozaj vaječný liker z smotanou výborných chutí. Thank you. Uh, Madame Delahaye. Merci, madame. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Euh, de quoi s'agit-il dans... Ďakujem pekne. O čo tu ide v tomto návrhu? Ide o to, aby sa harmonizovalo posledné nariadenie v oblasti hospodárstva, ktoré zatiaľ nebolo harmonizované s Lisabonskou zmluvou. Čiže ja si myslím, že treba sa o tomto hlavne hovoriť. Počuli sme veľa vecí. Ja chcem pripomenúť, že ide o technické e, nariadenie obchodné e, e, a teda nie je nejaké nariadenie, ktoré by súviselo s nadmernou spotrebou alkoholu. Pokiaľ sa zhodneme na tomto texte, na jeho kontúrach, tak si myslím, že mnohé diskusie, ktoré momentálne prebiehajú, vlastne by tam ani sa nedostávali do tých návrhov, o ktorých e, máme prieť nejakú pozíciu. A ja si myslím, že je to dôležitá vec z hľadiska ekonomického a obchodného. Je to sektor, ktorý predstavuje dve miliardy eur v rámci exportu a ďalšie milióny e, rámci zamestnanosti, takže treba um, byť obozretný, pokiaľ ide o to, ako e, pristupujeme k tomuto textu. Vidím tu viaceré otázky, ktoré sa sú ovšenajme komisii. E, to, čo naša kolegyňa Pilar tam robí, mi príde e, rozumné. A moja otázka je konkrétne, pokiaľ ide o to trošenie, to je príloha číslo 3 a vytvorenie E, toho online registra, že by som ani bola proti a ja si myslím, že teda tie registre e, možno, že by nám ešte mohli, mohla komisia lepšie vysvetliť a pokiaľ ide o to, aby sa to e, nejakými vykonávacími e, dokumentmi e, novelizovalo, také, takýto register alebo updateoval, tak to si myslím, že nie je úplne ideálne. A potom e, ďalšia vec, e, je tu o preklad e, tých geografických indikácií. Um, tak sa to používa v Európe, ale najmä myslím na otázky, ktoré súvisia s exportom do azijských krajín. V návrhu komisia nepovoluje preklady iným spôsobom ako delegovaným aktom predchádzajúcej, eh, predchádzajúcej autory to bolo dovolené systematickým spôsobom, spôsobom. Takže eh, my navrhujeme zjednodušenie, ale kde tu je zjednodušenie v tomto konkrétnom návrhu? Treba byť koherentný, pokiaľ ide o postup, ktorý by mal byť v tomto návrhu zachovaný a eh, ja ako spravodajkyňa na výbore ak budem dávať veľký pozor, na tie návrhy, ktoré zaznia, zaznejú na výbore Envy, aby sme boli koherentní v tomto texte. Ďakujem pekne. Eh, merci. Ďakujem veľmi pekne. Pani Dolej, chcem sa spýtať, či sú tu ešte nejaké ďalšie žiadosti o slovo. Nie, tak eh, potom sa obraciam na pána Onofrého z DG Agri. Chcela by som vás e, vyzvať, aby ste sa k téme tiež vyjadrili. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Komisia víta dialog s výborom Envy po prijatí návrhu komisie 1. decembra 2016 odvetvie liehovín prináša e, veľkú pridanú hodnotu k, e, do polnospodárstva a je takisto veľkou oblasťou zemepisných označení a do roku 2010 e, označovanie liehovín fungovalo dobrá. E, v sektore e, sa tvorila tak hodnota ako aj pracovné miesta, ale po prijatí Lisabonskej zmluvy je toto posledné odvetvie, ktoré bude treba zosúľadiť s ostatnými. A preto návrh komisie nechce meniť pravidlá, ale zlepšiť legislatívny text a zjednodušiť súčasné pomerne zdlhavé a komplikované konania o zemepisnom označovaní. tu e, komisia preto víta pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhla, ktoré, ktoré, pre, ktoré prináša pani Ajúzová, žena pani poslankyňa. Tieto zmeny v našej do textu hodnotné zlepšenia, avšak z hľadiska zemepisných označení komisia nedokáže akceptovať niektoré návrhy. Napríklad by som chcel zdôrazniť otázku 6-mesačného obdobia skúmania. Toto je veľmi dôležitá záležitosť e, a takú, takýto záväzok nedokážeme podporiť bez toho, aby sme zabezpečili, že členské štáty dokážu zo žiadostí vylúčiť evidentné chyby a e, že bude prihľadnuté na európsky rozmer. A ďalej, e, schopnosť komisie kontrolovať plnenie súčasných pravidel o zemepisných označeniach je treba zvážiť pri nastavení tohto nového systému a ak sa bude meniť súčasné riadenie, tak treba teda e, uvážiť, či bude vôbec možné ho kontrolovať. A tuto súvisí toto téma s článkom 34. Komisia je otvorená alternatívnym riešeniam a e, vážená spravodajkyňa Dalej v Komagria, vážený pán e, poslanec Dante v INTA sa toto tému zaoberajú tiež. Komisia však má isté výhrady k pozmeňovacím návrhom Komagry, osobitne definícii k určitým definíciám, e, ktoré navrhuje zmeniť Komagria. Takisto e, navrhovaná zmena Komagri k e, národne definovaným zemepisným označeniam a INTA navrhuje zmeny na ochranu pred e, falšovanými produktmi a tieto zmeny nie sú právne konzistentné a zmeny navrhované výborom INTA, ktoré by mali, chráň, ktoré by mali chrániť register symbolov v Európskej únii, nie sú konzistentné. Tu sa odvolávame na potravinové PGI a preto je správny názov chránené zemepisné označenia. Komisia nedokáže poskytnúť e, dodatočné informácie v tejto chvíli k týmto veciam a domnievame sa, že sa blížime k vyváženému výsledku. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu a tešíme, tešíme sa na budúcu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Ajúza. Obraciam sa k vám, aby ste uzavreli túto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pani, pani predsednička. Ja predtým Ehm, než e, prednesiem svoje záverečné slovo, by som chcel poďakovať komisii, e, sekretariatu nášho výboru a ostatným, ktorí prehovorili. Podľa môjho názoru táto práca je veľmi užitočná a všetci e, pracovali s veľkým nadšením. Ja sa to veľmi cením. Ja som si poznamenal všetko, čo bolo povedané. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili v diskusii, tým, ktorí súhlasia, aj tým, ktorí nesúhlasia, pretože všetko toto zabezpečí, že na nasledujúcich zasadnutiach v diskusii o pozmeňovacích návrhoch budeme môcť zlepšiť tento text, túto správu. Ja súhlasím s mnohým z toho, čo bolo povedané, osobitne pani Somer eh, ohľadom piva. Ja predpokladám, že neviem, kde je pani Somer, ale alkohol z... teda alkohol je všade rovnaký, máme tu však aj pivo bez alkoholu, alebo nealkoholické pivo. A e, napríklad v, v liehovinách ten alkohol je polnospodárskeho e, pôvodu, takže k tomuto je zameraný jeden pozmeňovací návrh. A potom e, k tým ostatným veciam, čo spomenula pána, pani Somer, tak to, niektoré z tých vecí sa netýkajú tejto legislatívy. Označovanie je treba zmeniť aj prostredníctvom iných, iných legislatívnych aktov. Toto je technické nariadenie, ktoré e, hovorí o zemepisnom označovaní liehovin. Ja teda chcem poďakovať všetkým a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem vám, pani Ajúzo, ďakujem kolegyne a kolegovia za rozpravu. K tejto konkrétnej téme máme termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov, ktorým je 7. september. Dúfam, že sa nám podarí hlasovať e, na výbore NV 8. novembra Týmto uzatvárame dnešný program. Vyčerpali sme teda dnešný program. Nasledujúce zasadnutie bude to bude spoločné zasadnutie, výmena, výmena názorov s výborom DV a KONT. Všetky tri témy sú veľmi zaujímavé, takže sa uvidíme zajtra do obeda o 9. Želám vám príjemný večer. Uh, s alkoholickým nápojom, keďže sme o nich toľko hovorili. Ďakujem ešte raz, hovorí pani predsednička.